Dobré ráno, dámy a páni. Dobré ráno, dámy a páni. Ako som povedal včera, myslím si, že tieto hodiny idú o 5 minút dopredu a preto začíname na čas. Myslím si, že už sme tu všetci, aby sme boli uznášania schopní a preto začíname stretnutie. Vítajte. Koordinátori sa stretli včera popoludní. Zápisnica zo stretnutia koordinátorov bola rozoslaná. Ak sú poznámky, pán Kazak má poznámku. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel som spomenúť, čo sa hovorilo na schôdzi koordinátorov o návštevách delegácií. Iba som chcel povedať, že E, sa mi zdá, že na schôdzi e, koordinátorov e, sme sa dohodli povoliť, že pri návštevách mimo Európskej únie by sme mali skombinovať návštevu Japonska s Tajvanom, ale to nie je v zápisnici, takže by som vás požiadal o vysvetlenie k tomuto bodu. Ďakujem, pán Kazak, že ste to otvorili rozhodnutie, ktoré prijali koordinátori, znelo, že do Japonska to bude oficiálna návšteva na tri pracovné dni a potom súkromne navštívime Tajvan. Ako hostia Tajvančanov je to preto, lebo nie je možné urobiť dve oficiálne návštevy naraz, jednak kvôli času a jednak mala som, mal som pocit, že tajvanská vláda vyslala skôr súkromné pozvanie ako oficiálne. Takže opakujem, nie je to oficiálne pozvanie do Tajvanu. S tým sú problémy, všetci viete aké, pretože s tým nemusí súhlasiť jeden z veľkých štátov v tomto regióne. To bolo rozhodnutie koordinátorov, prediskutujeme si to a ak nebude žiaden problém, tak e, členovia tohto výboru môžu ísť na Tajvan, ak si tak želajú ako súkromní hostia. Uspokojuje vás to takto? Odpovedal som vám na otázku? Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky k programu a k zápisnici koordinátorov, zápisnicu si môžete prezerať po zvyšok tohto stretnutia a ak máte niečo, tak mi dajte vedieť do konca stretnutia. Ďalším bodom na programe je hlasovanie o správe pani Muscardini Pani Muscardini by mala predsedať tomuto stretnutiu počas hlasovania, pretože ide o jej správu, ale ja som to prevzal, je to od nej rozumné, že mi umožnila predsedať počas hlasovania tomuto zasadnutiu. Mohol by som skontrolovať, či máte svoje karty na hlasovanie so sebou v poriadku. Začíname teda prvým hlasovaním. Je to pozmenujúci návrh číslo 25 kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Neprešiel. dva, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmenujúci návrh 53 sa stiahol. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 53. Kto je za? Ten vypadáva. 53 vypadáva. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Tento je prijatý. 56. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválený. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Oddelené hlasovanie k 57. Prvá časť. Kto je za ňu? Proti? Zdržal sa. Prijatá. Druhá časť, kto je za ňou? Proti nej. Kto sa zdržal? Zamietnutá je táto časť. Teraz hlasujeme o 50 osmičke. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. Skontrolujeme si ju, alebo netreba. V poriadku je to zamietnuté. 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Pozmenujúci návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá.

Ešte raz za. Ukážte zdvihnutím ruk. Kto je proti? Myslím si, že toto treba skontrolovať elektronickým hlasovaním. Začíname elektronicky hlasovať. Hlasovanie končí. Pozmeniaci návrh 64 je zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa, prijatí. 67 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18. Nie, 68, 68 za, proti, zdržali sa, prijatí. 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 20. 21, 22 spolu o týchto troch pozmeňujúcich návrhoch hlasujeme. Kto je za ne, kto je proti, kto sa zdržal. Všetky sú prijaté ako blok. 70 oddelené hlasovanie v štyroch častiach, hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť, proti prvej časti. Zdržali sa, prijatá. Druhá časť za ňu, proti nej. Kto sa zdržal, táto časť je zamietnutá. Tretia časť za ňu. Proti nej. Kto sa zdržal? Prijatá. A štvrtá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutá. 72. Kto je za? Those in favor. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 53. Kto je za? Kto je proti? Ešte raz, kto je za? Je prijatá. Určite je prijatá. Prechádzame na 23. Kto je za, proti? Kto sa zdržal, prijatá. 79. Za, proti? Kto sa zdržal, prijatá. 24. Za, proti? Zdržali sa, prijatá. 76. Za, proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 77 za. Proti. Prija- zdržali sa. Prijatá. 78 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 80 za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 81, kto je za? Proti zdržali sa, zamietnutá. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. 26 v dvoch častiach. Hlasujeme o prvej časti, kto je za ňu, kto je proti nej, kto sa zdržal, Prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 27. To je za, proti, Daniel, viete, že hlasujete proti vášmu vlastnému návrhu? To je prekvapujúce. Zdržali sa? Zamietnutá. 28. Za? proti, zdržali sa, 28 zamietnutá. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijatá, trojka za, proti, zdržali sa, prijatá. 29 a 30 vypadávajú, pretože Trojka bola prijatá. Prechádzame na 31. Hlasujeme po častiach. Prvá časť. Kto je za ňu? Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 32 za proti, zdržali sa, zamietnutá. Oddelené hlasovanie k 33. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 34. Za? proti, zdržali sa, zamietnutá. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmenujúci návrh 5 je rozdelený do troch častí. Hlasujeme po častiach za prvú časť, proti nej, zdržali sa, táto je prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 36, kto je za, proti, nie, 36 vypadáva, nehlasujeme za ňu, hlasujeme za 38, za, proti, zdržali sa, prijatá. 37. Hlasujeme po častiach. Za prvú časť, proti prvej časti, zdržali sa. Prvá časť je prijatá, druhá časť za. Alebo vypadáva? Nie, nevypadáva. Druhá časť. Hlasujeme za, proti. To sa zdržal, táto je zamietnutá. Hlasujeme o 40. -tke. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá? Sedmička za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 42. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 43. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 44. Za? Proti? Držali sa? Prijatá. 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Ešte raz prosím, kto je za 46? Proti? Zamietnuté. 47, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 9, kto je za? Prepáčte, hovorí pán predsedajúci. Teda desiatka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12, kto je za? proti, zdržali sa, schválené 13, kto je za, proti, pardon, proti, zdržali sa, schválené. A teraz hlasujeme o návrhu komisie, takto pozmenenom, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Traja proti, 19 hlasov za, 2 sa zdržali. Teraz hlasujeme o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie.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 that's idea. This one next. Okay. Next ver- Ďalšie hlasovanie bude o obchodných vzťahoch EÚ s Latinskou Amerikou. Je tu návrh pána Šulca. Máme kompromisný pozmeňovací návrh číslo 1, o ktorom budeme najskôr hlasovať. Ste prosím všetci pripravení? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 45. Kto je za? Proti? To sa preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Je to 12 na 12, teda návrh zamietnutý. 46 za. Budeme uh, hneď elektronicky preverovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Štyridsať sedem. Opäť e, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Aj tento návrh je zamietnutý. Štyridsaťosmička. To je za. Proti. Zdržali sa? Schválený. 49. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Myslím, že toto e, si radšej preverím elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Druhá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 50, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 51, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 52, kto je za, proti, preberíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 27. Kto je za? Pro- proti? Myslím, že to bolo schválené, ale predsa len sa preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. ten návrh 61 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Preveríme sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Odsek 62 kto je za? Proti? Preveríme sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 63, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6, malý moment. Prepačte, 73. Je to tam schované v úvode. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 74. Prepašte, tento odpadá. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 78 a 79 sú rovnaké. Kto je za? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromisný pozemný návrh 6. Prepačte, hovorí pán predsedajúci, to už sme hlasovali. Teraz 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 81, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ústny pozmeňovací návrh. Sú vlastne nejaké výhrady k tomuto pozmeňovacému návrhu? Ak nie, tak budem o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 82. Aha, tento návrh odpadá. 83. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 86. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Osemdesiat devet, deväťdesiat a deväťdesiat dva sú rovnaké. Kto je za? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tieto návrhy boli schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu 93. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 101, kto je za? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 101. Kto je za? Proti. Prepačte. E, 102. Tento odpadá, takže kompromisný návrh 12. Kto je za? Všetci viete, kde sme hlasovacom zozname, teda 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 108. Kto je za? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromisný návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 14. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 117 sa skombinuje s kompromisným návrhom 14, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 120, kto je za? Kto je za 120? Proti? Schválené. Prepašte, zdržali sa? Schválené. 20, 121. Kto je za? Proti? Preveríme sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh číslo 2. Sú, prosím, nejaké výhrady k tomuto ústnemu pozmeňovacomu návrhu? Ak nie, tak o ňom budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 22. 122, kto je za? Kto je za návrh 122? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 123, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 124, kto je za? Proti? Prepačte. Teda, kto je proti? <laughs> Okay, we start again. 124, those in... 124, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 125, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 126, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 127, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Ústny pozňací návrh číslo 3. Nie sú žiadne výhrady. Kto je? A je jedna výhrada. Takže nebudeme hlasovať o tomto návrhu. Návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preverím sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 129. Kto je za? Elektronicky si to preveríme. Hlasujeme aj nahoru 129. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 130. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 132. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 134. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 133. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 135. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 136. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 137. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamiet... Pardon, chválený. Kompromisný návrh 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 140. Je to hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Druhá časť. Kto je za? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 141, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Сто тридцать пять, kto je za? zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 146, kto je za? Proti? Elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 146. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 147. Kto je za? Opäť si to elektronicky preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 17. Kto je za? Prepáčte, dva sme vynechali. 149 a 151. Tieto návrhy sú rovnaké. Kto je za? Elektronicky to preveríme. Otváram hlasovanie. Čím hlasovanie? Schválené. Kompromis odpadá. 152. Kto je za? Proti? Elektronicky to preveríme. 152. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 153. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh číslo 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 12, kto je za? proti. Preveríme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromisný pozniac návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22, kompromisný návrh, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 25, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 23, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 24, kto je za, Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh 25. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Tridsať štyri. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4, kto je za? Och, ja som si... Pokiaľ ide o terminológiu v španielskej verzii, tam nám námietky, ale chcem poďakovať a, a chcel by som požiadať parlamentné služby, aby sa presviečali a aby požiadali, aby všetky texty e, e, sa riadili podľa španielskej verzie. E, lebo to je dôležité, aby e, tam bol výraz, ktorý po anglicky znamená in view a teda z hľadiska. Bo, ďalej by som bol rád, keby sme prijali ústny pozmenujúci návrh a prijali by sme na miesto would por could v angličtine. Ja si myslím, že je lepšie dať tam výraz code. Ďakujem, pán predseda. Uh, uh, Ďakujem pekne. Má k tomu niekto nejaké výhrady, prosím? Teda zmeníme uh, slovo mal by na mohol by, would na could. Kto je za? Prečítam vám to, ak chcete. Teda dva regióny, ktoré by posilnili vzťahy medzi zmluvnými stranami a bolo by to veľmi prínosné aj na politickej, aj na hospodárskej úrovni, teda ktoré by mohli posilniť. E, na túto formuláciu sa to zmení. Nemá nikto žiadne výhrady? Dobre, tak budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďakujem. Peťka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Šestka, kto je za? Proti? Prepáčte, tento návrh odpadá. Hlasujeme teraz e, o celom tomto návrhu správy, takto pozmenenom. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 23 hlasov za, 2 proti. Blahoželáme spravodajcovi. Ešte sme neskončili, neodchádzajte. Blahoželáme, pán Šolc. <clears throat> Ďalšie hlasovanie e, sa týka bodu 21 na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu. Máte prosím hlasovacie zoznamy pred sebou. Kompromisný návrh 1. Daniel, všetko v poriadku? Vyzeráš zmetený? Takže kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 2. Hlasovanie po častiach. Prepáčte, hlasujeme iba o druhej časti, hovorí pán predsedajúci. Prvá časť odpadá. Hlasujeme o druhej časti, teda tohto návrhu. Hlasujeme o druhej časti, kto je za, proti. Elektronicky si to preveríme pre istotu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Peťka, kto je za? Proti? Prosím, dvíhajte poriadne ruky, kto je za? Proti? Schválené. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Sedmička. Prepáčte, sedmička odpadá. Teraz návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6. Kompromis 6, to je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 21, kto je za? Elektronicky ste preveríme. Hlasujeme návrhu 21. Otváram hlasovanie. Dva nehlasovali. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska takto pozmenenom. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci, prosím. Ešte dvaja by mali odhlasovať. Ešte jeden. Končím hlasovanie. 23 hlasov za, jeden sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi. And that's, uh, the finish of the voting. And I... Týmto sme ukončili hlasovanie a teraz odovzdám predsednickú stoličku pani Muscardini. Alebo predsa len nie? Dobre,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 A teraz sa vrátime e, k nášmu výboru. Máme tu teraz dohodu o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Tichomorskými štátmi. E, teraz máme prvú výmenu e, názorov o tomto partnerstve. Pán veľvyslanec,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 V roku 2000 krajiny AKT a Európska únia sa dohodli, že budú definovať nové obchodné pravidlá, ktoré by boli kompatibilné s VTO a teda by sa modifikoval súčasne platný režim obchodných preferencií. A vlastne e, došlo e, k rozhodnutiu uzavrieť e, dohodu už padlo a zatiaľ, by sme, zatiaľ bolo prijaté rozhodnutie prijať dočasnú dohodu, ktorá by bola uzavretá pred rokom 2007 a potom pracovať na kompletnej dohode. To sa týka aj nov- aj Novej, e, tieto krajiny okrem Novej Gineji všetky prijali podmienky tejto dohody a teraz som veľmi rada, že môžem prijať pána ministra zahraničných vecí, obchodu a emigrácie Papuji Novej Gineji. Je e, a ako aj pána Mesembriho, ministra pre rybolov Papuji Novej e, Gineji. A s nimi a to som naozaj veľmi šťastná. Je tu aj pán veľvyslanec Fidži, pán presidy Univaja Kosea. Ja by som vás teraz prizvala, aby ste urobili prezentáciu obchodných vzťahov medzi Papuou Novou Gineou a Európskou úniou a následne medzi Fidži a Európskou úniou, aby ste nám vysvetlili, aké sú vaše očakávania v oblasti tejto E, dočasnej dohody a aké sú očakávania, pokiaľ ide o úplnú dohodu. Opakujem, som veľmi rada, že vás tu môžeme privítať, lebo naše vzťahy sú veľmi dôležité a toto stretnutie je pre naše budúce vzťahy takisto veľmi dôležité. Nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, uh, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Prišli sme z Tichomoria, ja som z Papuinovej Gvineji a môj kolega je z Všeobecného zhromaždenia a máme tu aj veľvyslanca Fidži pri EU. Budem stručne hovoriť o záležitostiach obchodu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, že ste nám dali túto príležitosť odprezentovať Európskemu parlamentu náš názor. Je to pre nás cťou, že sa tu môžeme predstaviť tomuto výboru a poslancom Európskeho parlamentu. Čo sa týka dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve s Tichomorím a s karibskými a africkými štátmi, a v súvislosti so postupom súhlasu podľa Lisabonskej zmluvy. Papuánova Guinea rešpektuje v plnej miere historické vzťahy s Európou, ktoré sa datujú už do obdobia, kedy prišli prví objavitelia v 1890. a dokonca ešte misionári prišli skôr v 1850. V roku 2007 na jeho sklonku, keď sme začali rokovať a dokončili sme rokovanie o tejto dohode, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2008, je právne e, záväzná pre štáty AKT, aby sme mali preferenčný prístup na trh. Sa zaručuje v tejto zmluve a Tichomorie by malo využiť túto príležitosť toto partnerstvo s členskými štátmi EÚ prostredníctvom investícií, obchodných e, dohôd a socioekonomických vzťahov v období, kedy v AKP je politický rámec, ktorý podporuje EÚ kohezný, súdržný a podporuje rozvoj viac, ako keby sme boli len súhrnom drobných štátikov v Tichomori. Tichomorie je vzdialené od trhov EÚ ale naše prírodné zdroje v mori, na území a takisto hodnotné ľudské zdroje nám poskytujú možnosti, aby sme sa podielali na vytváraní hospodárskych aktivít pre celú spoločnosť a znižovali chudobu, najmä na vzdialených pobrežných a vnútrozemských miestach, ktoré to potrebujú. Hospodárske partnerstvo v globalizovanom svete je nevyhnutné. Blízkosť k zdrojom surovín a trhom, ktoré sa rýchlo rozrastajú v Tichomorí, zasa ponúkajú jedinečné príležitosti pre investovanie. V Tichomorí sú zdroje, ktoré patria ostrovným štátom a to je more. More a rybolovné hospodárstvo. Všetky štáty AKP v majú tento hodnotný zdroj, toto aktívum a to nám umožňuje sledovať naše hospodárske a regionálne záujmy a integrovať sa v tomto smere. Aby sme zabezpečili tento zdroj, tento cenný zdroj pre budúce generácie, musíme e, chrániť more a spravovať ho ako dobrí hospodári. Za posledných 12 mesiacov sme demonstrovali politickú vôľu, pretože sa snažíme vyhýbať pred e, nadmernému lovu túniakov a Mm, čo sa týka víz, snažíme sa udelovať také víza, aby sme boli v love tu nejakou sebestační. Dúfajme, že všetky tieto benefity sa napokon e, uplatnia v spoločnosti, budú mať sociohospodárske dopady, priaznivé dopady na všetky sektory. Napríklad umožnia aj ženám v Tichomorí sa zamestnať za peniaze, pretože väčšina žien v našich krajinách e, jedine, jediná možnosť, kde sa môžu zamestnať, je tradičný e, poľnohospodársky rurálny sektor a novovznikajúci výrobný priemysel. Hovorí sa u nás vyše 800 jazykmi, čo sa týka príjmu na hlavu je to vyše 1200 amerických dolarov na obyvateľa a v krajine ktorá je veľmi vzdialená, odľahla a ktorá nemá vybudovanú infraštruktúru, v tejto krajine čelíme problémom, pretože náklady na rozvoj sú pre nás o to vyššie. Preto, pani predsedníčka, si veľmi vážime možnosť, ktorú nám ponúkla a e, dohoda o hospodárskej spolupráci a sme veľmi radi, že, máme, že sme súčasťou colných preferencií a máme vstup na trh v EÚ pretože to je nevyhnutné pre prežitie v modernom svete. Rybolovné hospodárstva budú výborné, keď sa budú môcť rozvíjať a budú zdrojom e, nových pracovných miest, pretože sa na ne naviaže ďalší spracovateľský priemysel, ktorý je taký dôležitý pre ostrovné krajiny. Na to potrebujeme pomoc EÚ a jej súkromného sektora. Keďže exportujeme tuniak do Európy, a to 90 celkového exportu vyloveného tuniaka, ktorý ide do Európy. Lenže to znamená, že v EÚ to predstavuje iba 2 predaja tuniaka na trhu. Pre nás ako ostrovnú krajinu vidíte, že vyše 95 exportu tuniaka je veľmi dôležité, kde ho umiestnime. Dúfam, že budeme naďalej spolupracovať a že nasledujúce diskusie, ktoré odznejú, podporu, podporia ďalej hospodárskú štruktúru a hospodárske partnerstvo v rámci EPA, teda dohôd o hospodárskej spolupráci. Toľko moje úvodné poznámky, pani predsedajúca, a teraz sa tešíme na otázky, ktoré by členovia výboru mohli chcieť položiť sme pripravení odpovedať a ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujem, vážený pán minister. A teraz pán Benesembri, nech sa páči, dávam vám slovo. Vážená pani predsedajúca, Ja som vlastne nechcel povedať nič iné, len to, čo povedal môj predrečník. Ďakujem pekne za slovo. Všetko bolo povedané. Ďakujem a teraz sme si vypočuli stanovisko novej Gineji a teraz si môžeme vypočuť zástup Cov Fidži, pán veľvyslanec, nech sa páči, dávam vám slovo. Uh, ďakujem. Ctená pani predsedajúca, spravodajcovia, ctený David Martin, spravodajca a vážení poslanci tohto výboru. Ďakujem vám za pozvanie na vaše rokovania o dočasnej dohode s typchomorskými štátmi o, obchod, o obchodovaní, ktorý je, ktoré je pre nás rozvojovým nástrojom a chceme ním posilniť partnerstvo v dlhodobom horizonte po Kotonu. Vážená pani predsedajúca, táto dočasná dohoda, ktorú Fidži podpísalo, je dočasnou, dočasným opatrením, aby sme mohli vyvážať na naše naše výrobky na trhy EÚ, aby sme mohli pokračovať vo vyjednávaní v rámci dohody o hospodárskej spolupráci. Napríklad cukor exportujeme do EÚ, nové opatrenia na trhu s cukrom a minimálna cena, ktorá bude garantovaná za rok, e, do roku 2012, táto dočasná dohoda nám umožnila mať otvorené dvere k všetkým týmto možnostiam. Fidži ešte nevyužilo v plnej miere e, nové dohody, pretože naša produkcia cukru a vývoz bo sú stále nepriamo ovplyvňované politikou EÚ, pretože fondy, ktoré podporujú programy na výrobu cukru, a Fidži má na ne nárok, pretože je e, štátom, ktorý podpísal dohodu medzi EÚ a AKT. Dopad z toho, že EÚ reformovalo svoj trh s cukrom tak, že o 36 sa znížili činy cukru od júla 2006. Toto rozhodnutie z, zoškrtať financie spomalilo aj rozvoj na Fidži a zhoršilo politickú situáciu. Vážená pani predsedajúca, toto rozhodnutie malo dlho trvajúci a negatívny dopad na život rodín na Fidži, na fidžijské hospodárstvo a na ďalšie aspekty, ktoré súvisia s priemyselnými ďalšími reťazcami a produkciou. A potom aj rodiny zamestnancov. EÚ tradične odoberá trstinový cukor z Fidži a to má za sebou už istú históriu. Máme dlhodobé obchodné vzťahy. Cukrová trstina e, nerastie v Európe a pre nás je zasa zložité získavať iné suroviny, ktoré potrebujeme, keď nemôžeme predávať cukor. Dočasná dohoda o hospodárskej spolupráci bola uzavretá e, v zmysle toho, že sa tým e, uchová stabilita a dlhodobá perspektíva nášho cukrovarníckého priemyslu. Je to mimoriadne dôležité pre štát, malý štát ako je Fidži. Dočasná dohoda o hospodárskej spolupráci mal, má potenciál prispieť k rozvoju aj ďalším sektorom, ako napríklad rybolovnému sektoru. Aby sa tento potenciál mohol plne rozvinúť, je treba technickú spoluprácu, odbornú spoluprácu a asistenciu. Aj jedni z najmenších štátikov vo svete môžu prispieť k hospodárskym vzťahom s veľkými hospodárskymi blokmi, akým je napríklad aj EÚ. Vážená pani predsednička Fidži je v súčasnosti v budovaní svojich doma- v procese budovaní svojich domácich mechanizmov, aby zabezpečilo svoju časť záväzku na strane hospodárskej dohody a príslušné úrady a infraštruktúra sa rozvíjajú tak, aby dokázali e, fungovať v plnej kapacite a zabezpečiť obchodovanie aj z EÚ. Túžime vo Fidži, aby podpora ďalších rokovaní a ďalšia dohoda o hospodárskej spolupráci vytvorila dimenziu, v ktorej sa štáty AKT budú môcť rozvíjať. Naša spolupráca je kritická pre živobytie takých malých a zraniteľných e, štátikov a hospodárstiev, ako sme. V rámci celosvetového hospodárstva veríme, že je to v súlade s rozvojovou politikou EÚ a Fidži je v jedným z malých regiónov v rámci celého Tichomoria. Ak by existovala všezahrňajúca dohoda, ktorá by sa vysporiadala so všetkými e, zau- za záležitostiami, ktoré sú pre nás zaujímavé. Takýto robustný, pevný balík by umožnil uzavrieť ďalšiu dohodu o hospodárskej spolupráci, ktorá by bola stabilnejšia, pevnejšia. Dočasná dohoda však hrala dôležitú úlohu pri zabezpečovaní živobytia našich obyvateľov a veľmi prispela k vytváraniu pracovných miest, najmä pre ženy a prispela aj k zníženiu chudobu. Veľmi oceňujeme, že ste rozoznali jedinečnosť Tichomorského regiónu a veríme, že pre nás je to podnet na ďalší rozvoj obchodovania, aby obe strany mali prospech z takejto dohody. Nechceme využívať veľkoryse opatrenia, ktoré ste nám ponúkli, ale dúfame, že EÚ nebude znižovať reštrikcie ktoré už e, komisia identifikovala v roku 2007. Na Fidži prišli inšpekcie z Európskej komisie na začiatku tohto mesiaca. Ja osobne som sa s nimi stretol. Stretol som sa aj s príslušnými orgánmi na Fidži. Bol som v spracovateľskom rybolovnom podniku e, na Fidži a hovoril som aj s konzultačnými firmami, ktoré by mohli posilniť rybolovné hospodárstvo na Fidži. Myslím si, že Fidži dostane povolenie, licenciu, bude autorizované dodávať aj rybné výrobky do EÚ. Dúfame, že tento všeobecný systém colných preferencií sa bude vzťahovať aj na Fidži. Mm, viem pozitívne, že jedna firma, ktorá už teraz splňa požiadavky EÚ, by mohla exportovať e, rybné výrobky do EÚ a dúfame, že inšpekcia zo strany Európskej komisie potvrdí to, čo som teraz povedal. Záverom, uznesenie z marca 2001, ktoré prijal Európsky parlament, medzi iným apeluje na komisiu, aby flexibilne pristupoval k rokovaniam o dohodách o obchodnej spolupráci s Tichomorím. Vážený výbor Európskeho parlamentu, prosíme, aby sa naďalej venoval rokovaniam a jasne chápal, aký rozvojový aspekt, aký rozvojový impuls prinášajú tieto obchodné rokovania v našom regióne. Rozvojová kapitola, ktorá by nevzala do úvahy, aké špecifika má Tichomorský región, bude mať za následok len újmu a nie prospech. Vážená pani predsedníčka, tešíme sa na diskusiu s poslancami tohto výboru počas pokračovania spomínaných rokovaní. Dočasná dohoda, o ktorej som hovoril v rámci systému EÚ, poskytla isté kapacity, ale tieto kapacity sú obmedzené. Potrebujeme ďalšie otvorené dvere a preto prosíme Európsky parlament, žiadame, aby podporili Fidži pri rokovaniach o uzatvorení hospodárskej dohody o spolupráci, o obchodnej spolupráci. Dúfajme, že táto spolupráca, ktorá bude využívať konzultačné mechanizmy, zabezpečí efektívnu realizáciu toho, čo je na papieri. Vážená pani predsedajúca, sme v Európskom parlamente, sme vo výbore zloženého z vážených poslancov. Dúfame, že škrty v financovaní cukrovarníctva vo Fidži už nebudú súčasťou ďalších rokovaní, pretože politika Fidži sa mení, berieme vážne svoje, svoju zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a vieme, ako sa zmenila váha Európskeho parlamentu po Lisabonskej zmluve. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci eh, výboru INTA, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nám dali príležitosť eh, prezentovať sa vo vašom výbore a tešíme sa na vašu pokračujúcu podporu. Ďakujem za slovo. Ďakujem, vážený pán veľvyslanec. Vaše slova boli veľmi jasné a myslím si, že aj pán spravodajca eh, Martin vám bude môcť na to odpovedať. Ďakujem. Hovorí spravodajca David Martin. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Začnem len technickou poznámkou, kto, aj pre hosti, aj pre náš výbor. Včera som dostal harmonogram navrhovaný eh, navrhované lehoty. Myslím si, že návrh správy bude na stole 9. novembra e, v tejto veci a potom bude ďalšia lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov do 11. novembra, aby sme mohli hlasovať 2. decembra a v decembrovej plenárke by sme mohli schváliť túto agendu. Naši hostia sú si iste vedomí, že to nebude vnútri v tomto výbore nejaká protirečivá alebo horúca téma. Verím, že rozumne a rýchlo prejde táto agenda parlamentom. Napriek tomu by som sa rád vyjadril a iste budú aj kritické pripomienky, ale hneď na začiatku chcem povedať, že sme za túto dočasnú dohodu o hospodárskej spolupráci a kým začnem hovoriť o nej samotnej, ktorú v skratke nazývame EPA, Nadviazal by som na to, čo povedal parlament z druhej strany stola, tak povediac, pretože výroba cukru v Európe je tiež problematická a ja sa na ňu na vaše poznámky pozriem z tejto strany. Viem, že výroba na Fidži sa znížila na polovicu výroba cukru, čo je naozaj veľký úder vášmu hospodárstvu, ale osobne podporné opatrenia e, vidím ako, ako dôležité. Malo by sa čo najskôr začať vyrábať viac, ale zároveň treba e, brať na zreteľ aj to, že napredujeme, ale všetko sa nedá urobiť tak rýchlo, ako by sme chceli Súhlasíme teda s tým, že treba podporné opatrenia, aby sa znova výroba cukru zvýšila, ale politická situácia, v ktorej sa takéto niečo dá realizovať a takisto hospodársky smer eh, je, je jasný, ale realizácia bude možno pomalšia. Zo strany EÚ by som rád povedal, že naše obchodovanie s Tichomorím je eh, dosť malé. Pol nášho celkového obchodu pochádza zo 14 krajín Tichomoria, čiže dopad vašej produkcie na naše hospodárstvo nie je výrazné, ale z... uvedomujeme si, že to, čo vyváža Fidži a Papua Nová Gvina je oveľa, oveľa dôležitejšie pre va... ľudí v týchto ostrovných štáti, eh, ktorí žijú v týchto ostrovných štátikoch a vážený pán minister a vážený pán veľvyslanec, veľmi si vážime, že ste prišli a ste tu dnes s nami. Moja otázka hosťom a takisto komisii znie takto. Samozrejme, že ide len o dočasnú dohodu EPA a je to motivácia pre Papúnovú Gvineu a Fidži, aby napredovali vo svojom rozvoji rýchlejšie. Hovoríme najmä o vývoze vo všeobecnosti a konkrétne o vývoze trstinového cukru. Tichomorie e, si myslím, že by malo byť, malo mať takúto dohodu. Takisto dohoda všetko okrem zbraní. E, vy ste signatármi tejto dohody. E, anything but arms. Uh, sme teda veľmi optimistickí, že sa takto zapájate a že k ostatným dohodám v tomto regióne príbudne aj zmluva EPA, zmluva o hospodárskej spolupráci. Parlament to považuje za veľmi dôležité, aby sa regionálna súdržnosť zvýšila a aby sa nevytvárali nové deliace čiary. Čiže finálna dohoda o hospodárskej spolupráci so všetkými tichomorskými eh, ostrovmi a so všetkými štátmi AKT je naozaj žiaduca, tak ako ste povedali. Ďalšia vec sa týka vzťahov v tomto regióne keď som bol spravodajcom pre Karibik, obavy karibských krajín vychádzali z klauzuly o doložke najvyšších výhod v dohode o obchodnej spolupráci a najmä také, ktoré sa týkali susedných krajín. Do akej miery krajiny Tichomoria sa obávajú, že ich dohoda EPA z EÚ zničí alebo poškodí obchodné vzťahy napríklad s Austráliou alebo Novým Zelandom s ich susednými krajinami? A moja tretia otázka znie, e, nesúvisí to tak veľmi s touto dohodou, skôr s občianskou spoločnosťou, pretože občianská spoločnosť si myslí, že Tichomorie nie je schopné vyjednávať z EÚ tak, že by obaja partnery mali rovnakú váhu, najmä čo sa týka odborných, technických, infraštruktúrnych záležitostí a podobne, že to vlastne nie sú rovno, rovnorodé rokovania. Neviem, aký máte vy tohto pocit. Myslíte si, že takéto komplexné rokovania dokážete z vašej strany doviesť do konca takéto hospodárske rokovania, ktoré sa týkajú celého sveta? Nie vždy krajiny majú odborníkov, ktorí, ktorí dokážu do posledných podrobností dotiahnuť dokonca také rokovania. A posledná otázka sa týka rozvojového rozpočtu. Samozrejme, EDF poskytuje isté fondy, ale čo sa týka dočasnej dohody, ktorú sme spomínali, tá súvisí s ďalšou kapitolou. Podľa mňa táto dočasná dohoda by mala byť istým odobrením toho, ako bude rozvojovo prispievať fond EDF, Európsky rozvojový fond. Takže by sa mali vlastne doplňať úzko spojené s touto tematikou, teda s tým, čo robíme prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a dohody o hospodárskej spolupráci je zvyšovanie vzdelanostnej a odbornej úrovne pracovnej sily. Pamätám, pamätám sa, že som bol prítomný na parlamentných zhromaždeniach vášho regiónu a obávali ste sa toho, že z vašich krajín ľudia budú, vzdelaní ľudia budú odchádzať napríklad do susednej Austrálie a že u vás zostane len primárna produkcia, ktorá nevyžaduje odbornosť. Lobbysti, ktorí prišli zo Španielska, španielské rybarskí lobbysti sa vyjadrili k dohode o obchode s Tuniakom. Tu treba poukázať na to, že tento výbor pred nejakým časom, pred pár rokmi, keď sme začali hovoriť o dohodách o hospodárskej spolupráci EPA. Hovorili sme aj o označovaní pôvodu. Sú tu isté pravidlá na, pre výrobky, ktorých pôvod treba označiť. Ja osobne vítam, že sme sa nám podarilo vyňať doložku <clears throat> o rybách z dohody s Tichomorím a ako ste, pán minister, správne povedali, to dalo Papuinovej Gvineji šancu expandovať produkciu a zvýšiť pracovné miesta najmä pre ženy. My, Európania, by sme si to radi zasadili do kontextu. Hovoríme tu o 6 tisíc ľuďoch, ktorí by sa mohli zamestnať v priemysle konzervovania rýb a tu nejde o žiadnu masívnu penetráciu na európsky trh. Napriek tomu, že to hovorím, si myslím, že je dôležité, aby Európska komisia e, dohliadala nad tým, aby sa zabezpečilo, že stavy rýb budú trvalo udržateľné, že sa nebude loviť nadmerne. A viem, že Papua Nová Gvina je veľmi aktívna v Tichomori, čo sa týka organizácií na ochranu e, tuniaka a lovu tuniaka. Moji španielskí kolegovia ďalej povedali, že máme klauzulu v dohode o obchodnej spolupráci EPA, že ak sa vážne porušia niektoré ustanovenia tejto zmluvy, tak sa táto dohoda e, zablokuje. Dúfam, že to sa nestane a že sa nepreruší obchodovanie s Tichomorím. Vážená pani predsednička, je mi ľúto, že som trochu predlžil čas svojho príspevku. Dúfam, celkovo, že sa nám podarí schváliť do konca roka dočasnú dohodu o hospodárskej spolupráci s Tichomorím, lenže dočasná dohoda je len čiastkovým riešením. Dúfam, že sa nám podarí vyrokovať aj kompletnú záverečnú dohodu v tom správnom rámci časovom, aby to pomohlo hospodárskemu rozvoju tohto regiónu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne, pán Martin. To bolo skutočne veľmi jasné posolstvo z vašich úst. Vy ste spomenuli všetky body, ktoré ešte je potrebné vyriešiť. A teraz otváram diskusiu. A najskôr má slovo pán Záler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vážený pán veľvyslanec, vážení pani veľvyslanci, čo sa týka rybolovu, situácia v Papui Novej Guineji a prístup Európskej únie k rybolovu v tomto regióne. Keď hovoríme úplne nezaujato, myslím si, že v tomto smysle by táto dohoda bola veľmi prínosná nie len pre rozvoj Papuji, a to by bolo isté, že veľmi uspokojivé pre nás. Dohoda umožňuje doriešiť otázku pôvodu a tieto výhody využíva Papua na to, aby e, čerpala investície z Európskej únie alebo aj, aj z Číny, z Tajvanu a z iných um, krajín. Toto je spôsob, ako umožniť vstup na európske trhy bez toho, aby e, museli čeliť clám. Myslím si, že musíme tu postupovať opatrne, pretože táto dohoda bude mať negatívny vplyv na európsky trh, ale taktiež je to nebezpečné pre ostatné krajiny AKT, napríklad čo sa týka systému všeobecných preferencií GSP+, a Členské štáty v tomto smere dosiahli alebo vykonali obrovské úsilie. Ehm, myslím si, že jediní, ktorí získajú, sú tie konkurujúce krajiny. Prečo ostatné krajiny AKT budú musieť zvýhodňovať alebo vytvoriť podmienky, ktoré umožňujú vstup ehm, európskych lodí do ich vôd Už v minulosti e, to bol obrovský záujem e, získať vstup e, do vôd v Tichomorí a je ešte stále mnoho nedorušených otázok. Ehm, bol by som rád, keby pán minister a tiež pán veľvyslanec sa vyjadrili k týmto otázkam. Keď sa teda zameriame na otázku pôvodu, akú úlohu to môže zohrávať napríklad v oblasti otvorenia a pokiaľ ide o zdroje v Pacifiku a rokovania a dohody o ekonomickej asociácii s krajinami AKT a, pa- a Pacifikom. A myslím si, že my všetci by sme si mali položiť otázku, akú politiku chceme aplikovať v budúcich rokovaniach, aké výnimky chceme e, poskytnúť v oblasti noriem o pôvode a tak ďalej. Musím povedať, že v žiadnom prípade toto nemôžeme považovať ako precedent a musíme sa snažiť o to, aby sme neudelovali výnimky, lebo tie vo mne vyvolávajú veľké pochybnosti. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, vážený pán poslanec. A, pán, a teraz pani Andre Kiene. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som na úvod rada privítala našich ctených hostí z Papuji Novej Gvineji a z Fidži, pretože si ich e, prítomnosť veľmi ceníme. Už tu zaznelo z úst nášho spravodajcu, pána Martina, je potrebné si uvedomiť, že dočasná dohoda o svorskej spolupráci sa týka iba malej časti obchodu Európskej únie. Na druhej strane chceme oceniť e, zvyšenú váhu Európskej únie ako obchodného partnera v akomkoľvek regióne. Chceme oceniť aj to, že dočasná dohoda pokrýva tie hlavné obchodné oblasti, ako napríklad bezcolný vstup mm, na trhy Európskej únie pre produkty, ktoré pochádzajú z Papuinovej Guinea z Fiji, ďalej kapitola o technických bariérach k obchodu a taktiež fitosanitárne opatrenia, ďalej požiadavky zavedenia efektívnejších colných postupov a tiež lepšie spolupráce medzi jednotlivými orgánmi a dôležitá kapitola o zabezpečenia, ktoré umožnia akýmkoľvek eh, zmluvným stranám zaviesť eh, colné sadzby, ak by zaznamenali nejakú hrozbu pre svoje hospodárstvo. Myslím si, že bolo vhodné eh, venovať sa aj iným oblastiam tým, ktoré ešte nie sú obsiahnuté v súčasnej dočasnej dohode, ako napríklad Eh, ustanovenia, ktoré sa týkajú rozvoja a spolupráce, ďalej rybolovu, sociálnych otázok, otázok životného prostredia a tiež otázok hospodárskej súťaže. Eh, čo sa týka eh, práv duševného vlastníctva a daňovej oblasti, aj to je potrebné obsiahnuť v tomto návrhu. Chceme však privítať, že aj keď dočasná dohoda neobsahuje kapitolu o rozvoju spolupráci, Európska únia ešte stále poskytuje výraznú podporu zo svojho Európskeho rozvojového fondu, napríklad v oblasti udržateľného rozvoja, vrátanie udržateľného riadenia hlavných zdrojov a tiež ochrany ekosystémov a biodiverzity a tiež rozvoja obchodu. Mali by sme tiež podporovať ostatných obchodných partnerov v tomto regióne, aby sa snažili dosiahnuť plnú dohodu o svojskej spolupráci s Európskou úniou. Je však ešte stále potrebné doriešiť jednu otázku, a síce ide tu o špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú pôvodu produktov z rybolovu, to už spomenuli viacerí kolegovia. V tejto súvislosti mám niekoľko otázok na zástupcu Európskej komisie. Dohoda, zdá sa, neposkytuje prístup európskym rybárom na územia Papuj guinej Gvinej a Fidži a to z toho dôvodu, že ryby, ktoré robia miestni rybári, nie sú dostatočným uspokojením pre potreby tamojšieho rybarenského, rybárskeho priemyslu. Myslíte si, že je prípustné, aby sa otvorili eh, tieto regióny, napríklad aj regióny eh, Tajska, Tajvanu a Číny. Myslí si komisia, že by mohla vyhodnotiť, ako táto dočasná dohoda ovplyvní rybolov Európskej únie, najmä čo sa týka balenia a konzervovania rybárskych eh, výrobkov, ako k tomu e, komisia pristupuje a ako to ovplyvní eh, krajiny AKT eh, v rámci systému GSP+. Ďakujem. A myslím si, že môžeme pokračovať eh, s kolegami, ale ja osobne by som chcela urobiť jednu poznámku na Margo kolegov, ktorí už prehovorili. Obavy pána Salbu sú aj našimi obavami. Bezpečnosť. Ej, a e, pre nás je veľmi dôležitá bezpečnosť potravinových výrobkov a myslím si, že by sme mali nájsť spôsob, ako to garantovať našim spotrebiteľom. Much, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme aj našim hosťom za veľmi zaujímavé prezentácie a e, skupina zelených sa teší na rozvoj niektorých e, návrhov, ktoré tu zazneli, avšak nesmieme zabúdať na sociálne a environmentálne aspekty akékoľvek e, dohody o hospodárskej spolupráci a o obchode. Ja by som rád požiadala z vašej strany nejaké ďalšie informácie o jednom konkrétnom aspekte sektora rybolov vo vašej oblasti. Neviem, či by ste sa mohli vyjadriť k tomu, či plavidlá, ktoré pôsobia vo vašej oblasti, e, pôsobia e, alebo sa plavia pod e, výhodnými vlajkami. Je to globálny problém a Európsky parlament o ňom vie. A zaujímala by ma, do akej miery je to problém aj pre vás a ak je to problém, aké opatrenia príjmate na boj proti tomuto problému. Všetci vieme, že plavidlá, ktoré sa plavia pod e, nejakými výhodnými vlajkami, umožňujú majiteľom týchto plavidiel vyhýbať sa e, odpovednostiam, ktoré napríklad sa týkajú pracovných podmienok pre ich e, zamestnancov na týchto plavidlách a taktiež tu čelíme neregulovanému rybolovu. Je to problém pre nás. Chcem sa opýtať, či je to problém pre vás taktiež. Ďakujem a teraz dám slovo predstaviteľovi komisie. Pán Šolc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Aj ja by som sa rád poďakoval našim hosťom za to, že máme možnosť rokovať s nimi o takejto významnej dohode pre ľudí, tento región je pre nás veľmi vzdialený geograficky a preto o to viac chceme rokovať s zástupcami. Už tu zaznelo, aké dôležité sú aspekty rybolovu a to nie len pre ďalšie rokovania o predlžení tejto dočasnej dohody, ale tiež o rozšírenie pôsobnosti širšej dohody o hospodárskej spolupráci. Rád by som povedal veľmi jasne, že nechcem zachádzať do podrobností E, samotných e, rokovaní, ale chcem sa vyjadriť k jednému bodu, ktorý doposiaľ nezohrával žiadnu úlohu, ale svedčí o tom, prečo sa tieto rokovania napríklad ne, nemôžu pohnúť vpred na Fiji, prečo napríklad nemôžeme rokovať, pretože e, tam nie je žiadna legitímna vláda. A táto nelegitímna vláda nie je pre nás priateľným partnerom prípade uzavretia vzájomne výhodnej obchodnej spolupráce, ktorá zohľadňuje sociálne, environmentálne e, aspekty, tiež aspekty, ktoré sa týkajú pracovného práva a ľudských práv. E, za posledné dni sme hovorili dosť intenzívne o koherentnosti politiky, napokon aj včera, keď sme hovorili o stratégii 2020. A ja by som si rád vypočul odpoveď práve od zástupcov Fidži. Ako to vyzerá s aplikáciou odporúčania 103 Rady OSN pre ľudské práva na vašej strane? A čo vnímate ako, ja to vnímam ako predpoklad, ak chceme skutočne sa pohnúť vpred? ak chceme opätovne započať rokovať, pretože to, čo doposiaľ sme počúvali ako odpovedia síce, že e, v roku 2014 prebehnú najbližšie voľby, to by znamenalo, že prijatie dohody by bolo reálne až v roku 2014, respektíve po ňom, a to nie je ani v záujme vašom, ani v záujme vašich ľudí, ani v záujme vašich obchodných partnerov z našich radov z Európskej únie. Ďakujem. Dobre, ďakujem. A Teraz dám slovo komisii. Pán Thompson, nech sa páči. Uh, much, um... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je pre mňa veľkým potešením uh, zúčastniť sa tejto schôdze a vypočuť si uh, tiež vystúpenia ctených ministrov pre zahraničné veci uh, Papuje Novej Guinei a tiež jeho excelencie veľvyslanca Fidži. Rád by som sa poďakoval za ich analýzu súčasnej situácie. Myslím si, že je eh, veľmi reálna a pravdivá. Rád by som uviedol, že sme zaslali dokument, na ktorom sú základné fakty. Dúfam, že poslanci, eh, ktorí získali ten dokument, ho boli schopní spracovať. Je to dokument, ktorý sme vypracovali už eh, v minulosti, ale vzhľadom na veľký záujem a na otázky, ktoré sa týkajú výnimok v oblasti pravidel pôvodu sme sa snažili vyjadriť sa k niektorým otázkam, ktoré zazneli v poslednom čase v diskusiách. Dohoda je súčasťou širšieho procesu dohôd o svorskej spolupráci s krajinami AKT a má nahradiť preferencie, ktoré e, vystali z dohody z Kotonu a ktoré vypršali v roku 2007. E, okrem toho Eh, chceme, aby sme dosiahli taký rámec, ktorý bude v súlade s pravidlami VTO a ktorý bude eh, prospešný pre obchodné ehm, vzťahy. Eh, dohodu s Tichomorím podpísali všetky zmluvné strany v roku 2009 a dočasné uplatňovanie už začalo v Papuenovej Gvineji 28. decembra 2009. Sme veľmi ďační za túto informáciu z ich strany, ale um, zefektívnenie tejto dohody pre Fidži ešte nie je uzavreté, pretože Fidži v súlade za článkom 76 ešte nezaslalo potvrdenie. E, aj týmto by som chcel vyzvať orgány Fidži, aby nám čo najskôr zaslali e, túto informáciu o zefektívnení tejto dohody. Ako to už zaznelo, je to dočasná dohoda, nie je to dohoda, ktorá pokrýva celý tento región a je obmedzená iba na obchodovanie s tovarmi. Nie je tam kapitola o rozvoji, ale je tam dohoda o technických bariérach obchodu a tiež fitosanitárnych opatreniach a taktiež zvyčasné administratívne a právne ustanovenia. Nemali by sme to vnímať ako konečný cieľ našej cesty, je to iba krok na prehlbených e, e, vzťahoch e, medzi Európskou úniou a celým týmto regiónom vychádza z všeobecných regionálnych rozvojových procesov v tomto regióne a chce poskytnúť investorom taký pevnejší právny rámec a podporovať tiež aktivity súkromného sektora a podporiť diverzifikáciu hospodárstva aj nad rámec niektorých vyňatých odvetví. Isté, že je možné, aby aj ostatné krajiny sa pridali tejto dohode, ak si tak želajú. Je to skutočne nad rámec globálneho ponímania, pretože to poskytuje rámec pre lepšie obchodné politiky pre celý región Tichomoria. Ak dovolíte, aby som odpovedal na otázku e, vážneho poslanca pána Martina, že samotným e, cieľom tejto dohody je zabrániť e, prerušeniu vstupu najväčších hospodárstiev z tohto regiónu na európske trhy, až kým sa nesplnia všetky požiadavky. Isté, že ďalšie ostrovy buď E, s nami vôbec neobchodujú, alebo spadajú pod e, tzv. dohodu všetko okrem zbraní. Teda v tomto zmysle do istej miery sú um, bezpečné v tomto zmysle. Čo sa týka súhrnej nejaké spolupráce s týmto regiónom, tu musíme povedať, že toto pokračuje veľmi pomaly. Je potrebné pokryť všetky krajiny, ktoré majú záujem obchodovať s Európskou úniou a tiež by to malo obsahovať e, aj rozvojovú spoluprácu a to tu napokon oznelo viackrát v dnešnej diskusii, e, spomenul to aj sám pán veľvyslanec Fidži, je to teda náš zámer, môžem vás ubezpečiť, že chceme zapracovať kapitolu o rozvoju spolupráci do tejto dohody. Isté, že budú tam aj kapitoly, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov, aspektov e, životného prostredia, pracovného práva, ľudských práv a tiež služieb. Je to však predmetom rokovaní a to je jedno z obmedzení, ktorým čelíme v tomto regióne kde štátne štruktúry a možnosti rokovať nie sú vždy v dispozícii a preto e, sa rýchlosť rokovaní odvíja aj od týchto obmedzení. A taktiež ochota krajiny začať rokovania v takej situácii, kde neprebiehajú žiadne obchodné aktivity v tejto chvíli. Tu je potrebné si položiť otázku, ako rýchlo je možné napredovať v takejto situácii. Teraz sa teda posúvame eh, z ťažkej fázy, eh, kde nevieme, či ďalšou fázou bude plná dohoda o svrchskej spolupráci, alebo či budú nasledovať ďalšie dočasné dohody. Eh, môžeme však povedať už s istotou, že ostatné krajiny už poskytli ponuky na vstup na trhy, mohli, že sa to stať súčasťou e, plnoprávnej dohody, alebo sa to môže zakomponovať do dočasnej dohody. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Čo sa týka rozvojového rozpočtu a kapitoly o rozvoji, k tomu sa nemôžeme e, teraz príliš podrobne vyjadrovať. E, už teraz v dohode sa spomína aspekt spolupráce Uvádza sa, že je potrebné užšie spolupracovať na národnej úrovni, aby sme čo najviac vytvorili synergiu medzi rozvojou spoluprácou a cieľmi samotnej dohody, ale isté, že je potrebné zájsť ešte o mnoho ďalej a aj na základe rokovaní, ktoré prebiehajú s celým týmto regiónom v tejto oblasti, chceme dosiahnuť aj takéto napredovanie. E, ďalšia otázka, ktorú nastavil pán Martin, sa týka globálnych zdrojov. Napokon spomenuli ju aj viacerí poslanci aby som nadviazala na to, čo povedali páni ministri, chceme podporovať udržateľné riadenie zdrojov rýb v celom Tichomorí. Je to súčasťou aj nášho programu. To, že nemáme kapitolu ako takú v samotnej dohode, neznamená, že národné a regionálne rozvojové programy už nepokračujú teraz. Mimochodom, podliehajú tiež nelegálnemu a neinformovanému nezákonnému rybolovu. Teda je už tam istý prvok udržateľnosti a dúfame, že už to samo o sebe priniesie nejaký pozitívny vplyv. A e, tretia vec, ktorá tu zaznela z úst viacerých poslancov, aj keď nemáme kapitolu v dohode, ktorá sa týka e, vstupu k samotným zdrojom, e, uvedomujeme si, že dvere sú otvorené a chceme podporiť investície z Európskej únie v tejto oblasti. Ja som si istý, že pán minister alebo pán veľvyslanec Fidži eh, sa k tomu budú schopní vyjadriť podrobnejšie. Obávam sa, že sa mi nepodarilo vyjadriť sa k všetkým otázkam, ktoré eh, tu zazneli. Rád by som ešte dodal, že nedávno sme sa venovali otázky na písanú zodpovedanie. Žiaľ, nemám ju teraz pri sebe, ale ak nemáte prístup eh, k tejto otázke na ústne zodpovedanie a k odpovedi, tak eh, vám veľmi ochotne zašleme kópiu a ak som neodpovedal na niektoré otázky, ktoré dnes zazneli v diskusii, veľmi radi vám neskôr zašleme písomne odpovede. Veľmi ďakujem eh, za to, že som mal možnosť vystúpiť v tejto diskusii. Ďakujem, to je naozaj veľmi dobrý návrh, ktorý ste nám dali E, tieto fotokopie so všetkými informáciami, je jasné, že sme nemali predtým prístup ku všetkým týmto informáciám. A to, tieto informácie nám nielen, že dnes ráno neprišli v dôsledku štrajku na čas, ale treba povedať, že od komisie nedostávame pravidelne informácie, takže ak by ste nám mohli dať fotokópie všetkých týchto dosierov, všetkých týchto tém, e, boli by sme vám vďační, urýchlilo by to našu prácu. Ja viem, že to je problém prekladu, ale myslím si, že je naozaj veľmi e, ťažké, že, sa, e, že by sa dali vytvoriť pravidlá pre ilegálny rybolov. Treba to sankcionovať, treba ich sledovať, e, zadržiavať, ale nejakým spôsobom reglementovať, e, to si neviem predstaviť. Nemyslím, že by som sa mal znova vracať k tým veciam, ktoré odzneli, ale pán minister a pán veľvyslanec by sa možno chceli vyjadriť k tomu, čo odznelo. Výborne, ďakujem vám. Ešte raz, vážený pán veľvyslanec. Ak si želáte ešte vystúpiť, pán veľvyslanec ostrovov Fidži, nech sa páči, ja vám dám slovo a môžete odpovedať na poznámky. Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som sa poďakoval za vaše pripomienky, ctení poslanci tohto parlamentu, tohto výboru, pán spravodajca, ctený David Martin sa vyjadril k situácii na Fidži. Povedal, že e, treba znova preveriť, ako to tam vyzerá a povedal aj, že sú tam možnosti. Vítame, ak by sa parlament podujal toto urobiť a ctení poslanci by sa zoznamili, ako to je s celou kauzou legitimnosti fidžijskej vlády. Myslím si, že vláda Fidži má teraz naozaj e, kontrolu nad ostrovom. Funguje to tam a myslím si, že to je jedna z podstatných vecí, že vláda má situáciu pod kontrolou. Rád by som povedal, že dočasná dohoda, ktorá bola podpísaná v roku 2009, tu podpísala táto vláda a Európska komisia v mene EÚ. David Martin ďalej spomínal problém, isté jablko sváru v tejto dohode, ale dúfame, že tento problém vyriešime počas rokovaní o finálnej verzii EPA, nie o tejto dočasnej. Sú tam, je tam zo pár sporných bodov, ktoré stále riešime a dúfam, že dospejeme k zdarnému výsledku. Ďalej by som sa vyjadril k záležitosti našim, našich kapacít na Fidži zrealizovať naše záväzky vyplývajúce z tejto dohody. Myslím si, že tu potrebujeme pomoc EÚ, najmä pri poskytnutí zdrojov, či už ide o Aid for Trade, teda pomoc za obchodovanie v rámci tejto schémy, alebo ďalšie fondy, ktoré, v rámci ktorých by sa pomáhalo našim inštitúciám, colniciam, našim príslušným úradom, ktoré by realizovali požiadavky stanovené v zmluve EPA. Hovorilo sa ďalej o tom, že vzdelaní ľudia sa stiahujú z Fiji preč. Myslím si, že toto je globálny jav, tento únik mozgov u nás. E, ľudia chodia najmä do, na Nový Zeland a do Austrálie Snažíme sa to udržať pod kontrolou, aj budeme sa snažiť ob- robiť opatrenia v budúcnosti, ale my vo Fidži a v Pacifiku, v Tichomori, je pre nás veľmi dôležité, pani predsednička, spolupracovať s Európskou úniou a odstraňovať prekážky v obchodovaní s EÚ. Či sú tie prekážky hospodárske alebo politické, vítali by sme, keby ste nám pomohli pri ich odstraňovaní. A v našich poznámkach a takisto v reakciách na tieto naše úvodné poznámky vyčítal som z nich, že by sme mohli otvoriť rozvojovú kapitolu, rozvojovú kapitolu plne otvoriť rozvojovú kapitolu a začať rokovať o zmluve EPA, neobmedzenej zmluve EPA, jej finálnom znení. Ďalej sme sa vyjadrili k fondom, konkrétne Európsky rozvojový fond, ktorý poskytuje financie po tom, čo sa ukončila pomoc podľa dohody z Kotonu. Ja si myslím, že keby sme otvorili dohodu o po, kapitolu o pomoci, bola by to stabilnejší prítok pomoci ako iba EPA. Verím, že EÚ naozaj pomohlo Fidži vybudovať kapacity. Samozrejme, treba stále monitorovať, ako sa veci dejú, ako napredujeme. Nie sme v ideálnej situácii. Ešte stále potrebujeme pomoc z našej strany pri odborných záležitostiach, pretože sa, sme sa s nimi stretli poprvý raz, sú pre nás cudzie. Podobná situácia je pri všetkých tichomorských ostrovných štátoch. Splniť požiadavky EÚ a takisto záležitosti, ktoré sa týkajú spotrebiteľov. Ďakujeme pekne za vašu pomoc, pani predsedajúca. Ďakujem za vaše vystúpenie. A teraz pána Bár, nech sa páči. Ďakujem za príležitosť prehovoriť. Ak by ste dovolili, pani predsedajúca, rád by som sa odvolal na to, čo povedal pán minister rybolovu. A to je trvalo udržateľný stav rýb a rozvoj hospodárstva súvisiaceho s rybolovom. A ďalej by som sa vyjadril k ďalším záležitostiam. V odpovedi by som začal otázkou, ktorá sa týka situácie v rybných stavoch v Papui Novej Gvineji. Naše e, stavy rýb, konkrétne tuniaka, sú v dobrom stave, sú zdravé. A takisto investície, ktoré plynú do Papuji Novej Gvineji, sa využívajú na tieto veci. Vítame, že Európska flotila si želala loviť aj v našich vodách. Sme radi, že vaše lode prídu loviť do našich vôd. Toľko ako odpoveď. Odpoveď na vašu otázku teda je áno odpoveď na ďalšiu otázku, ktorá sa týka hygienických záležitostí. Naše rybolovné hospodárstva e, sú certifikované, príslušné orgány spolu s Európskou úniou kontrolujú hygienické podmienky, podobne ako to je inde v regióne. Je nám ľúto, že sme vďační Európskej únii, že nám pomohla zariadiť i, i konkrétne laboratória, toto je konkrétny výsledok pomoci EÚ a štandardy, ktoré nastavujú Európania, aj iné medzinárodné štandardy sa snažíme dodržiavať, aby naše ryby na trhu v Európe boli vítané a aby naši obyvateľia zase mali hospodársky prospech z tejto vzájomnej výmeny. Rád by som odpovedal aj na otázku e, cteného pána poslanca Taylora, ktorá sa týkala plavidiel alebo flotíl, ktoré súvisia aj s pracovnou silou, aj s dohodami. V našom zákone nemáme žiadne E, právne normy k tomu, keď nejaká loď pláva pod vlajkou inej krajiny. Jednoducho e, lode, ktoré plávajú v našich vodách, nie je možné nejakým spôsobom skontrolovať. Nemáme právne normy, ktoré, čo sa týka vlajok, pod ktorými plávajú. E, čo sa týka zamestnania pracovnej sily, naši obyvatelia 65 ľudí e, je zamestnaných. Veľmi radi by sme vytvorili ďalšie pracovné miesta v rybolovnom odvetvi a v ďalších nadvezujúcich e, sektoroch spracovania rýb. Dúfame, že naša, naši nezamestnaní mladí ľudia sa budú môcť zamestnať v Papujnovej Guinei aj na pobreží, aj vo vnútrozemí sme súčasťou Tichomorského spoločenstva. Tam e, je pozorovateľom aj Európska únia a ďalších organizácií, ktoré fungujú v regióne. A čo sa týka aktivít rybolovu ďalších lodí, sme súčasťou mnohých takýchto dohôd a prijali sme opatrenia, kedy monitorujeme všetky plavidlá, ktoré plávajú v našich vodách. Každá loď, ktorá rybárči v našich vodách, tu Papua Nová Gviné monitoruje, musí sa hlásiť na príslušných orgánoch, aby sme vylúčili ilegálne loviace rybárske lode. Nemáme žiadne problémy so žiadnymi ilegálnymi rybármi v Papui Novej Gvineji. Snažíme sa dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, aby neboli žiadne pýtliacké aktivity. Čo sa týka záujmov EÚ, vydali sme licencie a máme nastavený oficiálny režim, ktorým v rámci ktorého je možné legálne požiadať o lov v našich vodách. A je to možné, aby ste prišli a lovili. Toľko z mojej strany. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne za príležitosť. E, budem pokračovať v tom, čo vám povedal kolega. Chcem, chcela by som potvrdiť niečo, čo sa týka zamestnanosti. Zamestnanosť žien je pre nás veľmi dôležitá. Spracovateľský rybolovný priemysel zamestnáva 80 žien. Tieto ženy prichádzajú pracovať do týchto tovární e, preto, lebo na vidieku nie je pre nich dosť práce a pre krajinu, ako je Papua Nová Gvinea, príjem z ich zamestnania je dôležitý pre ich rodiny, pretože mimo spracovateľského priemyslu rýb nie je veľa možností. Tento priemysel spočíva najmä v konzervovaní rýb a ženy sú často zamestnávané práve v tejto oblasti. Ďalšia otázka sa týka európskych rybárskych flotíl prichádzajúcich do našich vôd. Vítame aj európske investície do Papuinovej Gvinej. My chceme eh, zariadiť čosi, čo by sa volalo Tichomorský morský Tichomorský park, kde by mohli loviť e, cudzinci. To by nám totiž dalo príležitosť vytvoriť ďalšie pracovné miesta pre našich obyvateľov. Vzťahy EÚ a krajín AKT už e, sa rozvíja počas 30 rokov a my sme veľmi spokojní s našimi vzťahmi. Veľmi radi by sme posunuli tieto vzťahy na vyššiu úroveň, naplnili ich ďalším obsahom a aj Fidži, aj Papua Nová Gvinea víta európske rybarské flotily, pretože prinášajú technické know-how, prinášajú nové investície. Vôbec to nevnímam ako problém. Súhlasím s kolegom, ktorý povedal, že v našich vodách ste vítaní. Sú aj projekty na otvorenie nových rybolovných hospodárstiev a tovarní. Samozrejme, pravidlá o pôvode produktov, tovarov súvisí s tým, čo som povedala o rozvinutých vzťahoch medzi EÚ a krajinami AKT. Ďalšia vec sa týka finálnej EPA, teda inej ako dočasnej, ktorá by mohla zahrňať aj ďalšie aspekty, konkrétne rozvojové aspekty, spoluprácu medzi rezortmi, spoločenskú a environmentálnu spoluprácu a otázku duševného vlastníctva. Nevidím v tom žiaden problém, keby sme tieto ďalšie oblasti zahrnuli. Tichomorské ostrovné štáty by radi podpísali dočasnú dohodu EPA. To, že sa veci omeškávajú, to je len pre nedostatok kapacít. Myslím si, že, je, že plne súhlasíme s tým, čo sa deje a snažíme sa maximálne v roku 2007, pani predsednička, bol istý tlak vyvinutý, e, boli isté lehoty, termíny časové a v 2008 bolo veľmi dôležité aj pre Fiji a Papu Novú Gvineu, aby sa veci završili, aby sa zmluvy podpísali. Vytvorili sa dobré vzťahy medzi našimi krajinami a EÚ a boli sme veľmi radi, keď sa napokon táto dohoda podpísala a sme aj radi, že ďalšie rokovania z EÚ pokračujú. Ďakujeme aj Európskej komisii, že umožnila, aby toto všetko sa skutočne udialo. Súhlasíme s tým, že vše zahrňajúca EPA, finálna EPA by bola lepšia, pretože by naše vzťahy upravila stabilnejším, dlhodobejším spôsobom a na jej základe by sa dala rozvinúť lepšia regionálna spolupráca. Hovorili sme s ďalšími susednými krajinami v regióne, pozbudzovali sme ich, aby sa zapojili, ale niektoré ostrovné štáty obchodovanie z EÚ nepoznajú. Pre, u nich to jednoducho nie je možné, ne, ne, pretože rybárenie a pestovanie cukrovej trstiny sú podstatné aj pre naše hospodárstvo, preto aby naše hospodárstvo sa udržalo na nohách a prosíme, žiadame preto parlament, aby pochopil dôležitosť, akú majú tieto sektory, tieto rezerty pre nás. Aj keď necelé 2% vášho trhu pro, produkty pochádzajú z našich krajín a naopak my vyvážame 95% tu nejaká na do Európy. Z týchto čísel je jasné, aké podstatné je pre nás obchodovať s vami. Takže, vážená pani predsednička, z týchto dôvodov by sme chceli počiarknúť dôležitosť hospodárskej spolupráce s EÚ a chceme poďakovať za to, že ste si nás vypočuli, že ste venovali pozornosť našim prezentáciám a dúfame, že veľa ctení poslanci budú venovať aj ďalej pozornosť e, týmto veciam aj v novembri a v decembri, keď sa bude hlasovať a že budú musieť, myslieť na živobytie obyvateľov Tichomorských ostrovov, ktorí lovia tuniaky a iné druhy rýb, pretože toto sú naše zdroje, to je naše bohatstvo, z ktorého žijeme. A v nasledujúcich mesiacoch sa pokúsme pokúsime vás presvedčiť, aké veľmi dôležité pre nás je mať vstup, mať prístup na e, rybné trhy v EÚ. Držíme si palce. Zdá sa, že dynamika týchto rokovaní by sa mohla zrýchliť a dúfam, že aj táto prezentácia bude malým kročikom k tomu, aby sa to všetko úspešne završilo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte raz ďakujem pánovi ministrovi, aj pánovi veľvyslancovi. Pán Šolc opäť požiadal slovo. Musím mu pripomenúť, že musí byť veľmi stručný, pretože už nemáme veľa času. You, want... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel byť veľmi stručný, ale keďže, ako naznačili naši hostia, tá komplexnosť tejto témy dokazuje, že skutočne ju vnímame rovnako. Isté, že vzhľadom na odpoveď jeho veľ... excelencie veľvyslanca Fidži, rád by som sa opýtal, teraz po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy v porovnaní s rokom 2009 Európsky parlament mm, zohráva dôležitú úlohu v rozhodovaní o obchodných vzťahoch preto by som rád poukázal na to, že isté, že chceme, aby sme mali veľmi presný prehľad o tom, aká je situácia v danej krajine a musíme potom rozhodnúť, ako budeme pokračovať v dohode o hospodárskej spolupráci alebo s nejakou inou dohodou. Je potrebné si uvedomiť, že tento vzťah je vzájomný. Grazie. Ďakujem. A teraz nech sa páči Eh, Prepáčte, prosím, hovorí pani predsedajúca. Non parla più? Una piccola confusione. Nastal tu taký malý zmetok. To sa môže stať. Pán poslanec chcel už hovoriť k nasledujúcemu bodu, takže tým pádom sme uzavreli e, rozpravu k tomuto bodu. 9. 9. novembra budeme mať druhú výmenu názorov k tejto správe. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov 11. novembra, hlasovanie vo výbore 1. decembra, plénum december alebo január Chcem sa poďakovať našim hosťom a teraz môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu, to znamená zmena a doplnenie nariadenia Rady číslo 732-2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011. 2010 hovorí predsedajúca. E a chceme, chceme pripomenúť, že tu ide o obchodnú dohodu, e, ktorá nasleduje po preferenčnej dohode e, ohľadne prístupu na trhov, e, čím sa otvorili vlastne trhy týmto krajinám. Súčasné nariadenie teraz končí svoju platnosť E, jeho platnosť končí 31. decembra 2011 na základe rozhodnutia parlamentu z roku 2008 a preto komisia požiad... parlament požiadal komisiu, aby navrhla e, revíziu nariadenia. Komisia nepredložila žiadny návrh na revíziu, ale práve naopak predložila návrh rozšírený, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 31. decembra 2011 a začne sa verejná diskusia o ňom v marci. No a teraz tu stojí otázka, aká bude situácia po roku 2011 celé obdobie, ktoré vlastne ešte nás delí od aplikácie tohto nariadenia, dávajú priestor parlamentu aj rade, aby istým spôsobom zadefinovali e, toto rozhodnutie a z tohoto dôvodu e, je tu možnosť sledovať situáciu a to znamená, že nariadenie vstúpi do platnosti na základe žiadosti komisie a budú sa tam zohľadňovať všetky možnosti a všetky indikácie a my budeme mať možnosť hlbšie preskúmať celú túto záležitosť. No a teraz dávam slovo pánovi Helmutovi Šulcovi, ktorý je spravodajcom pre túto tému. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážni kolegovia. Vážený zastupca komisie, ste, že vy eh, veľmi eh, dobre poznáte mechanizmus GSP+, Plus eh, o mnoho lepšie ako ja, keďže iba rok pôsobím zatiaľ v Európskom parlamente, ale predsa len rád by som poukázal na vznik a pôvod tohto nástroja a rád by som vám poskytol nejaké E, informácie, pretože vďaka tomu sa môžeme potom vysporiadať s výzvami. E, základným nástrojom je našej obchodnej politiky je práve tento systém všeobecných prefer- preferencií a to znamená, že rozvoj krajiny nemusia e, čeliť bežným colným clám a neobmedzujeme týmto ich rozvoj obchodnej politiky. V roku 1968 na odporúčanie organizácie UNTAT sa vytvoril systém všeobecných preferencií a priemyselné krajiny týmto poskytovali e, tieto výhody všetkým rozvojovým krajinám e, nie na recipročnej báze, teda nebolo to vytváranie kolóny. Odvtedy e, sa prijalo niekoľko opatrení, nerecipročných opatrení, ktoré prijali krajiny OSD v súvislosti s liberalizáciou e, obchodu na základe dohôd o liberalizácii obchodu. Európske spoločenstvo ako prvé začalo naplňať systém GSP v roku 1971 a týka sa to výrobkov, ktoré sa býva, dovážajú z týchto krajín. Buď tu ide o úplne bezcolný dovoz, alebo o zníženie cieľ. V súvislosti s tým do aké kategórie krajina e, spadá. Sú tu tri základné kategórie. Po prvé, všetky krajiny e, môžu e, mať výhody tohto systému. To je prvá kategória. Po druhé, ide tu o systém GSP+, ktorý je navezaný na systém dobrého riadenia tejto krajiny. Tu ide o krajiny, ktoré splňajú isté medzinárodné normy. Týka sa to všetkých politických oblastí, ktorých sme hovorili aj eh, dnes dopoludne, ale aj včera, napríklad dodržovanie ľudských práv, ochranu životného prostredia, boj proti obchodovaniu s drogami a tak ďalej. Tretia kategória to sú špecifické ustanovenia pre najmenej rozvinuté krajiny. Je to uh, okrem iného aj iniciatíva Všetko okrem zbraní. Je to krajiny, eh, ktoré majú najmenšie výhody. Je tu program, ktorý je namerený na pomoc eh, rozvojovým krajinám, pomoc Európskej únie. Teraz by som vám rád priblížil kalendár týchto aktivít. Eh, eh, pôvodný návrh nariadenia prišiel do parlamentu v súlade s postupom konzultácií. Tie základné ustanovenia predchádzajúceho nariadenia GSP Plus sa e, nezmenili v pôvodnom návrhu, ale boli namierené na zjednodušenie e, dodržiavania e, tohto nariadenia vtedy. Komisia predniesla tento návrh 31. decembra 2007. 31. januára 2008 potom Rada požiadala parlament, aby predniesol svoje stanovisko bez, pred 10. aprílom 2009. A preto parlament nemal dostatok času e, dostatočne podrobne vypracovať tento návrh a výbor INTA, ak sa nemýlim, e, musel pracovať pod veľkým časovým tlakom už vtedy. Vo svojom uznesení z 5. júna 2008 Európsky parlament zdôrazňuje, že je neuspokojivé, aby v budúcnosti parlament eh, mal tak málo času, je potrebné v budúcnosti, aby mal parlament viac času a v uznesení uvádza, že návrh revidovaného nariadenia musí pokrývať obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 sa musí presunúť z Komisie do Európskeho parlamentu a tiež eh, do Rady a Ekosoku do júna 2010. To znamená, že súčasný systém vyprší 1. decembra 2011. Čiže 26. mája komisia predniesla návrh, o ktorom práve teraz rokujeme. Tento návrh však nie je návrhom nového nariadenia vo všeobecnosti, pretože to príde až o mnoho neskôr. Je to iba predlženie súčasného systému súčasného nariadenia. Prepáčte za tento veľmi rozsiahly úvod s dátumami, ale v uznesení 2008 parlament e, žiada, aby sa vypracovala štúdia o dopadoch vplyvu e, systému GSP Plus e, v období od 31. januára 2006 až do roku 2009 a Európsky parlament by mal o tom rokovať najneskôr v marci 2010. Žiaľ, sa mi nepodarilo nájsť, či tento materiál skutočne dostal Európsky parlament eh, tento rok alebo nie. Súčasné nariadenie eh, ponecháva nezmenené základné ustanovenia predchádzajúceho nariadenia. Nariadenie, ktoré platí už 3 roky a podlieha eh, dosť podrobnému hodnoteniu dopadu a na základe neho sa bude potom vytvárať nový návrh nariadenia. Vzhľadom na prípravu nového návrhu komisia spustila pripomienkové konanie iba v marci 2010. Je potrebné isté, že vyhodnotiť výsledky, je potrebné pracovať a zhromaždiť štatistické údaje a je potrebné vykonať tiež dopadovú štúdiu na základe tých výsledkov. Teda podľa komisie, podľa návrhu komisie, to zvyšné obdobie uplatňovania nariadenia o, o systéme GSP Plus by bolo veľmi krátke na to, aby bolo možné predložiť e, návrh nového nariadenia a aby parlament a rada dosiahli dohodu o následníckom nariadení ešte pred koncom decembra 2011 a preto celý tento návrh sa zameral na zachovanie súčasného systému, na predlženie tej platnej e, doby. To znamená, že e, to obdobie by sa malo predlžiť e, o ďalšie dva roky. A teraz sa vraciam k tej výzve, ktorej čelíme. Tým, že Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť a zvyšla právomoc Európskeho parlamentu, A v súzade so súčasným radením Európsky parlament nemá žiadne právo spolurozhodovania o kritériách e, zozname a krajiny, ktoré prijímajú, ďalej o tých krajinách, ktoré majú nárok, ďalej efektívnosti tohto systému, o dohovore, o preferenčných e, ustanoveniach a tak ďalej. Teda ak súčasné naradenie vyprší v decembri 2011, dva roky po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy s návrhovaným predlžením, situácia by pokračovala ešte ďalšie dva roky. Teda minimálne do 31. decembra 2013, 4 roky po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. A aby sa bol úprimný, nemyslím si, že Európsky parlament môže prijať takúto situáciu. A preto by som rád predložil pozmeňovacie návrhy na návrh komisie zamerané na to, aby nové právomoci, ktoré Európsky parlament získal tým, že Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, aby boli zohľadnené tieto právomoci aj po období po 31. decembri 2011. Ďalšia dôležitá otázka, ktorú by sme tiež mali zvážiť, je situácia e, s Pakistanom. Je tu dosť silný tlak. Občania tejto krajiny e, sa ozidli vo veľmi nepríjemnej situácii. A zastupcovia rady chcú umožniť Pakistanu čerpať výhody z tohto systému GSP+. Členské štáty Európskej únie súhlasili s tým, že dočasne zrušia colné tarify voči Pakistanu, aby pomohli hospodárskej obnove tejto krajiny. Zároveň pokrytie nariadenia o systéme GSP Plus čelilo kritike aj na strane krajín, ktoré príjmajú, ale aj na strane pozorovateľov. Sú to často veľmi chudobné krajiny, ktoré sú vyňaté z tých najvýhodnejších programov. je možné nahradiť dovoznú tarifu nejakými inými kritériami v súvislosti s mierou rozvoja. Najmä tie krajiny, ktoré neprejdú eh, testmi eh, zraniteľnosti, potom nespadajú do tohto systému GSP+, a zrejme e, toto je prípad aj Pakistanu. Je však potrebné snažiť sa riešiť tento problém a jedna možnosť, e, ako by Európska únia mohla vyriešiť tento problém, je poskytnúť Pakistanu lepší prístup na trh. A to by prinieslo miernu zmenu kritérií nárokovateľnosti e, systému GSP+. Možno. V súčasnosti krajiny nemajú možnosť čerpať výhry zo systému GSP+, ak predstavujú viac ako 1% celkového dovozu Európskej únie v súlade so systémom GSP+. Pakistán je tesne nad touto hranicou, teda ak by sa zvýšilo toto obmedzenie o, dajme tomu, 1%, na 1,5 alebo na 2 tak by Pakistan získal eh, možnosť čerpať výhody. Ja by som si veľmi rád vypočul názor komisie na e, túto možnosť. Tiež vzhľadom na e, diskusiu koordinátorov, ktorú sme absolvovali e, aj za prítosti komisára na jar 2010. Aby som to príliš nenaťahoval, pani predsedajúca, rád by som položil komisii niekoľko otázok, niekoľko otázok ale možno nielen komisii, ale aj nám samotným. Kedy budeme eh, mať možnosť preštudovať si správu o hodnotení dopadu a kedy sa uzavrie proces verejného pripomienkovania? Sú tu konkrétne návrhy budúcnosti, tohto systému GSP+, e, ako vníma komisia a môže nám komisia poskytnúť e, konkrétne návrhy tejto budúcnosti. Parlament vypracoval v roku 2008 návrh správy, ktorá potom bola schválená. A vtedy nie všetky pozňovacie návrhy parlamentu boli zohľadnené. Môže komisia prosím vysvetliť, prečo to tak bolo? A po tretie, všetci vieme, že reforma a systému GSP Plus je súčasťou e, celkovej reformy pravidel pôvodu. Môže nám komisia oznámiť, kedy sa uzavrie táto reforma pravidel o pôvode. Inak totiž to schválime nové nariadenie bez toho, aby sme vedeli, aký vplyv to bude mať na tieto pravidlá pôvodu. No a ešte v neposlednom rade by som navrhol, aby náš výbor požiadal právnu službu, aby nám predložili stanovisko k zmenám nariadení GSP+, ktoré budú potrebné, aby zohľadňovali nové právomoci Európskeho parlamentu po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. A žiadam komisiu o pochopenie E, že hovorím takto otvorene. Ďakujeme, pán poslanec. Aj my žiadame našich kolegov, aby nás chápali, aby sa snažili rešpektovať rečnícky čas, ktorý im bude udelený. Inak nebudeme môcť vypočuť všetky vystúpenia. Ďakujem pekne. Európska komisia nevykonala svoju prácu e, včas a preto musíme hovoriť o predlžení platnosti pravidel GSP+. Teraz e, bolo by vhodné, aby nám komisia povedala, prečo nebola schopná pripraviť e, nový návrh na čas, z akých dôvodov sa to stalo. Vzhľadom na túto situáciu Nemáme inú možnosť iba prijať eh, tento návrh. Rád by som však vyzval komisiu, aby predložila čo najskôr nový návrh, pretože sa domnievam, že naradenie o GSP je v protiklade s inými pravidlami európskej občania, aby eh, mali právo klásť eh, konkrétne otázky, napríklad prečo potrebujeme podporovať Saudskú Arábiu alebo Spojené Arabské Emiráty. To sú jedny z najbohatších krajín na svete, alebo samotné najbohatšie krajiny na svete. Prečo my musíme podporovať, keď iné, e, o mnoho chudobnejšie krajiny nemajú možnosť využívať e, svoje obchodné možnosti? Európsky občania e, tiež majú právo tvrdiť, že krajiny Brazília, India a Čína, tzv. Teda krajiny BRIC, e, získavajú rôzne výhody a často konajú v protiklade s súčasnými dohodami. Čína je najväčším vývozcom na svete a tým, že manipuluje svoju menu, ohrozuje e, celý zvyšok sveta a tiež e, narušujú exportné možnosti tých krajín, ktoré chceme podporovať práve v systéme GSP+. Preto by som vás ešte raz požiadal, aby ste prehodnotili záujmy najchudobnejších krajín a aby ste čo najskôr uzavreli vašu revíziu, aby ste hľadali spôsoby, ako môžeme pokračovať s novým systémom, s reformovaným systémom GSP. Ďakujem. Perfetto, grazie. Výborne, ďakujem. David Martin. You, ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Socialisti majú Vita Moreju, ktorý je tieňovým spravodajca. Zo známych dôvodov tu nemohol byť, pretože a preto v jeho mene stručne prednesiem stanovisko ľutuje spolu s ostatnými, že komisia nebola schopná nariadenie GSP doručiť Rade a parlamentu na čas v bežnom rámci časovom. To sa týka nášho uznesenia z marca 2010. Chce zdôrazniť, že právomoci Európskeho parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy treba plne rešpektovať a keďže sme dostali a preto apelujeme na komisiu, aby sme dostali čo najskôr tento návrh, pretože systém všeobecných colných preferencií GSP je veľmi dôležitý a treba ho schváliť. A takisto treba pre rozvojové krajiny zostaviť nový, nový systém, novú, nový plán. Tieto posuny, negatívne posuny v harmonograme potom majú veľmi zlé dopady na rozvíjajúce sa krajiny. Všetci súhlasíme, že treba žiadať komisiu, aby rešpektovala tieto právomoci a keďže sa snažíme dosiahnuť zhodu, ktorá vychádza zo zmierňovania pôvodne odlišných stanovisk, radi by sme videli, aby toto nariadenie prišlo do platnosti čo najskôr to, čo hovorili predračníci, s tým súhlasím, ale chcem ešte povedať niečo k tomu, čo povedal pán Šolc k Pakistanu. Pakistan by sme iste, že mali podporovať, ale nemyslím si, že práve unilaterálnou doložkou k, ku GSP. Myslím si, že komisia by mala vypracovať nejaký iný návrh na mechanizmus, ktorým by sa dalo pomôcť Pakistanu systém, systémom obchodných preferencií do konca tohto roka. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem, pán Felner. Eh, Ďakujem, vážená pani predsednička. Hm, hm, veci sú veľmi jednoduché. Myslím si, že by sme mali podporiť SPŽ a teda systém všeobecných preferencií a mali by sme konať čo najrýchlejšie pretože treba pomerne dlhý čas na to, bolo potrebné dlhý čas na to, aby Európsky parlament mohol konečne participovať na týchto procesoch. 1. E, januára 2012 tu bude riziko, že nebudeme mať nový systém všeobecných preferencií a to je pre rozvojové krajiny mimoriadne dôležitá vec. A preto by sme tu nemali boj medzi európskymi inštitúciami, vnášať aj do týchto otázok, pretože e, sú oveľa dôležitejšie otázky pre tieto chudobné krajiny. Ja som často prekvapená, keď počúvam spravodajcu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby inštitúcie prijali ich rozhodnutia čo najrýchlejšie. Avšak je tu ďalšia veľmi dôležitá vec. Ide tu o akési prahové hodnoty pre systém všeobecných preferencií SPG+. Je to otázka, o ktorej sa už dlho diskutovalo. 1% je to spravodlivé alebo nie je to spravodlivé, je to správne, nie je to správne. Hovorilo sa o tom na Rade ministrov. A ja si myslím, že existujú dôvody na to, aby sme stanovili túto výšku jedna, na, na 1,1 nezávisle od Pakistanu. V súčasnosti sme sa ocitli v situácii, keď e, už vnímame iba Pakistan, ktorý je jasne e, postihnutý. A už sa hovorí o 1,2 percenta. Myslím si, že by bolo dobré stanoviť takéto hodnoty A treba povedať, že ak budeme mať ťažkosti podporovať Pakistan prostredníctvom obchodných dohod, myslím si, že treba, aby sme niečo urobili. Čakať do roku 2014, myslím si, že to povedie k tomu, že stratíme príležitosť uľahčiť Pakistanu v jeho situácii a preto si myslím, že nemôžeme jednoducho vyčkávať a premárniť príležitosť pomôcť Pakistanu. Myslím si, že by sme mali trvať na tom, aby nové pravidlá vstúpili čo najrychlejšie a čo najskôr do platnosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Kaspar. Vážení kolegovia, najskôr by som rád poďakoval profesorovi doktorovi Šolcovi za jeho veľmi zaujímavý úvod do tejto témy. Myslím, že to bolo veľmi užitočné. Všetci sa zrejme zhodneme na tom, že je to problém, že komisia si nesplnila svoje úlohy včas. Európsky parlament um, sa veľmi jasne bránil proti tomu a schválil príslušné uznesenie. Myslím si, že je jasné, že ak skutočne nebudeme bojovať za záujmy najchudobnejších krajín, um, musíme uh, takto výrazne vyzvať komisiu, aby si splnila svoje úlohy. E, kolegovia už poukázali na problémy súčasného nariadenia. V niektorých prípadoch skutočne nechápem absolútne žiadnu logiku. E, napokon už zaznel prípad e, štátov v Perskom zálive. Často tie rokovania sú v protiklade so všetkou logikou. Nemohli by sme predsa s niektorými krajinami vôbec eh, rokovať, pretože už čerpajú výhody zo systému GSP+. Aj bez takýchto rokovaní takto sa totiž to nedá pristupovať k našim partnerom. Budeme musieť byť prísnejší voči niektorým partnerom, a je potrebné zmeniť fungovanie tohto systému a téma je teda vysoko aktuálna. Na druhej strane e, je potrebné zamyslieť sa nad tým, aká je naša súčasná situácia. Onedlho, e, to bude začiatok októbra 2010, to znamená, že kým e, nadobudne účinnosť nový systém, už nám ostáva iba 15 mesiacov. Keď hovoríme teraz s zástupcami viacerých krajín, ktorých sa to týka, keď hovoríme s zástupcami európskych podnikov, uh, uzatvárajú zmluvy na pol rok, na tri štvrte roka dopredu. To znamená, že je veľmi dôležité pre tieto firmy, pre pracovníkov v týchto krajinách, ktorí čerpajú horické ST+, aby vedeli, že od 1. januára 2012 bude nový systém GSP+, a aby na základe neho mohli pracovať. To, to nie je nič horšie, ako niektoré firmy z Európskej únie budú musieť rušiť svoje zmluvy s eh, dajmi krajinami, pretože ehm, nedôjde k očakávanej zmene. To nie je totiž to v záujme nikoho, preto navrhujem, aby aj keď eh, to je eh, dosť nešťastné, ako komisii sa nepodarilo včas splniť svoju úlohu, je potrebné uvedomiť si, že je potrebné predlžiť platnosť súčasného nariadenia. Tak ako povedal spravodajca, nie je potrebné meniť žiadne podrobnosti, mali, mali by sme sa snažiť predlžiť platnosť súčasného nariadenia a ten zvyšný čas využiť na to, aby sme eh, vyhodnotili tie dopady, keď budeme mať k dispozícii všetky údaje, všetky výsledky vypočutia pripomienkového konania, aby sme to všetko vyhodnotili a zamysleli sa nad tým, ako môžeme vyriešiť tieto problémy a potom od 1. januára 2014, potom, aby sme mali nové nariadenie. V Lisabonskej zmluve síce máme nové právomoci, Pán kolega Scholz, e, si však myslím, že je potrebné e, dostatočne podrobne prehodnotiť účinnosť takéhoto systému, pretože táto účinnosť je pre mňa o mnoho dôležitejšia ako nejaké rýchle schválenie naradenia, e, ktoré by možno prišlo v roku 2011. Myslím si, že takéto nové nariadenie, ktoré by sme schválili v roku 2014, by bolo o mnoho efektívnejšie a reálnejšie prispôsobené potrebám trhu. Keď hovoríme o zodpovednosti, o dôveryhodnosti, o lepšom plánovaní, toto je práve v záujme všetkých podnikov Európskej únie a aj napokon aj v našom záujme. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán Gaspari. A Musím povedať, že súhlasím s vašou analýzou, pán Sturdy. Nie je asi prekvapujúce, že súhlasím so, so všetkými troma kolegami z EPP. David, trošku ma znepokojila tvoje, tvoje stanovisko k Pakistane. GSP Plus je nástroj, ktorý je nastavený tak, aby pomáhal rozvíjajúcim sa krajinám a Pakistan naozaj sa nachádza v zlej situácii, sú tam šance, aby sme GSP plus aktivovali tak, aby pomohli aj Pakistanu a zdá sa, že tu s tým panuje nesúhlas. Christopher, je tu hraničná situácia. Mali by sme prispôsobiť tento systém. Nie, ja to chcem len vyjasniť, prerušuje rečník. Keď aplikujeme GSP+, plus, ja dúfam, že sa Pakistan stane jeho súčasťou. Ja len hovorím o tom, že treba aj teraz nejakú dočasnú preklenujúcu dohodu s touto krajinou. Ale neviem, či by sme mali zaradiť Pakistan až do roku 2012 do celého systému. Aha, prepačte, to bolo teda nedorozumenie, teraz je to vyjasnené. A pán Šolc, vy ste vtiahli Pakistan do tejto diskusie, ale ja súhlasím s Kristoferom, že musíme aj s Danielom, že musíme trošku prispôsobiť tento systém, lebo princíp, základný princíp GSP Plus je pomôcť a poskytnúť príležitosť Európskej únii, aby sa vnímala ako subjekt pomáhajúci rozvíjajúcim sa krajinám, ktoré by mali mať prospech z tejto šance, ktorú dostanú. A asi budem samotný v tomto presvedčení, ale obávam sa, že revízia GSP Plus pre E, Šri Lanku je nevyhnutná, pretože toto je krajina, ktorá bojuje s vážnymi problémami už nejaký čas, už mnoho rokov. Bola tam občianská vojna, to bola úplná katastrofa pre Šri Lanku. A ja som zažil občianskú vojnu u nás s Írskou republikánskou armádou a napokon sa nám podarilo nájsť nejaké riešenia. A pri Sri Lanke podľa mňa tiež riešenie existuje a dúfam, že komisia zváži opätovne situáciu v Sri Lanke. A som sklamaný, že komisia neposkytla žiadnu odpoveď a opakujem, je to šanca pre Európsku úniu pomôcť rozvíjajúcim sa krajinám. Ďakujem. Za slovo pani predsedajúca. Ďakujem, pán Stordy. Iste, ja si myslím, že keď skúmame túto problematiku, treba si všimnúť aj to, čo sa deje v prípade Sri Lanky, Panarif? Myslím si, že David eh, spomenul to, čo by mohlo byť pozíciou našej skupiny, pokiaľ ide o systém všeobecných preferencií plus. Áno, GP, GSP plus, áno, ja chápem pána Stardyho, lebo to môže pomôcť alebo môže to umožniť E, pomerne veľkému krajín, počtu krajín rozvíjať sa. Ale mali by sme ich udeľovať za isté záväzky zo strany týchto krajín na základe istých dohôd rešpektovania konvencií medzinárodných, napríklad v oblasti ľudských práv. A e, keďže e, nemôžeme pod prikryvkou tohto povedať áno, nemôžeme z takých alebo z takých dôvodov to udeliť, alebo ich budeme udelovať všetkým, tak potom jednoducho budeme zabúdať na hodnoty, ktoré si ctí EÚ. Ja si myslím, že môžeme zohľadniť dramatickú situáciu Pakistanu po záplavách a udeliť isté výnimky, najmä pokiaľ ide o VTO, ale otvoríte GSP plus Pakistanu ja aj keď Pakistan ja plne z osobného hľadiska chápem a e, podporujem, nemyslím si, že e, by sme to mali e, aplikovať všeobecne. Myslím si, že musíme byť veľmi opatrní, lebo potom, keď môžeme sa nad tým zamyslieť neskôr, keď budeme poznať nové nariadenie. Ja si myslím, že komisia to dobre vyriešila so Sri Lankou. Nakoniec aj srilanská vláda má možnosť reagovať na reálnu situáciu a dať garancie, ktoré od nich komisia žiada, tak aby do, zase boli zahrnutí do GPS+. Takže ja si myslím, že pokiaľ ide o túto e, otázku, tam by Európska e, únia mala byť zásadovejšia a mala by brániť ľudské práva aj v obchodnej oblasti. Just Uh, no. A čo? Saudská Arábia? Neobávate sa o ľudské práva tam? Uh, um, vy, aj ja, pán Stardy, my vieme, že, že všetky tieto otázky e, ľudských práv v celom svete ma e, znepokojujú. Ja nemám žiadne preferenčné e, krajiny. Môžeme spomenúť aj Saudskú Arábiu a ďalšie krajiny. Ako som povedal minulý týždeň, to, čo ja hovorím a moje postoje sú rovnaké voči všetkým geografickým zónam sveta. Výborne, takže teraz môžeme uzavrieť e, túto otázku tak, že tieto nové dohody by mali byť garanciou pre Európsku úniu, že sa tieto garancie budú ošetrovať problémy spojené s garancií tradíciami, ale aj s demokraciami v tých rozličných krajinách sveta, ktoré potrebujú ekonomickú aktivitu, aby mohli svoju demokraciu utvrdzovať a rozvíjať. Okrem toho si myslím, že by bolo zaujímavé, či má k tomu naša právna služba niečo dodať, lebo my sme ich požiadali o špecifickú analýzu tejto témy. Um, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Uvedomujeme si, že to je nariadenie, návrh na nariadenie, ktoré sa teraz spravuje inými normami pod Lisabonskou zmluvou a samozrejme parlament má písadné práva v novej situácii. V tejto fáze sme si preskúmali konkrétne články, ale sme naozaj ochotní e, si ho preskúmať toto, tento návrh podrobnejšie, ak nás o to požiadate. Ďakujem za slovo. Ďakujem a teraz prosím komisiu, pána Thomsona, myslím, aby sa vyjadril a chcem vás poprosiť, aby ste boli presní a struční. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokúsim sa. Predovšetkým ďakujem pánu Šolcovi, ktorý naozaj vyčerpávajúco a majstrovsky vysvetlil pozadie generalizovaného systému colných preferencií. Nemyslím si, že by som tomu mal čo dodať. Ale chcem povedať niečo, čo každý asi už chápe a to, že cieľ tohoto návrhu, tohto návrhu je kúpiť čas, aby sme plne dokázali presadiť výsady parlamentu, ktoré získal po prijatí Lisabonskej zmluvy po jej vstúpení do praxe. Do platnosti po príspevku pána Šulca je asi jasné, že keď o dva roky, myslím, že povedal dva roky, predlžíme platnosť. Nemuseli by sme postupovať týmto spôsobom, ak by sa nám ešte pred lehotou dvoch rokov podarilo dohodnúť sa na tej finálnej dohode s radou, e, kde by nástupníckým spôsobom sa vytvorila nová schéma a neviem, či by tu pre takéto riešenie iné bol priestor. K otázke, ktorá odznela neskôr, myslím si, že právne požiadavky na verejné pripomienkovanie, na dopadové štúdie a na štatistiky GSP+. E, toto všetko je potrebné, ale to sa stalo prístupným pre všetkých až v júli 2010. Samozrejme, že prechádzame pri procesom verejného pripomienkovania, to, to by som chcel povedať pánu Šolcovi, ale naozaj podľa mňa 6. júna sme uverejnili nejaké informácie a čo sa týka dopadovej štúdie, aj tu zverejníme, lebo tá beží ešte len teraz. Ešte treba vykonať ďalšie kroky, ale dúfame, že dosiahneme filozoficky široko pokrývajúci systém, ktorý zohľadní všetky veci. Akékoľvek úpravy súčasných návrhov by mali sa pohybovať v tomto globálnom a všezahrňujúcom rámci, ktorý som spomínal. Pokúšame sa jednoduchým spôsobom zabezpečiť e, najmenší spoločný menovateľ, teda odborné veci, špecifické veci, napríklad nárok tých, ktorí môžu čerpať výhody, ich zoznam, ako sa má žiadať o túto pomoc, proste naj menší spoločný menovateľ, aby sa tak vytvorila istá zdravá základňa a potom všetky nástupnícke ďalšie opatrenia môžu byť postavené na tejto báze. Myslím si, že sme v záverečnej fáze vytvárania tejto bázy, ale keďže ide o veľký balík, globálny balík preferencií GSP+, trvá to istý čas. Naše služby nám však tvrdia, že sú vo finálnej fáze a že budúci rok sa všetko úspešne završí, ak budeme mať šťastie. Teraz ešte k Pakistanu. Nepoviem k tomu nič viac, len to, že sa už rozhodlo, že žiadne drobné úpravy a presuny v súčasnom GSP Plus e, nie sú žiaduce, pretože to by otvorilo okamžite dvierka k debatám o ďalších veciach. Už sme tu spomenuli e, z krajiny BRIC, teda Brazília, Rusko, India, Čína. A potom by sme museli prepracovať všetky kritéria nárokovateľnosti čerpania výsad z GSP+, a hovorilo sa tu o krajinách s vyšším príjmom. Všetky tieto veci by sa znova museli prekopať. Nikto samozrejme neignoruje hroznú situáciu, v ktorej sa Pakistan nachádza. Viem, že Európska komisia a Rada spolu už pracujú na riešení a myslím si, že kolegovia, ktorí zostanú rokovať za zatvorenými dverami po tejto schôdzi, dostanú ešte viac informácií k tejto otázke, ale v tejto chvíli končím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi poslancovi Šulcovi, ale ho prosím, aby bol stručný a presný, lebo už náš čas, ktorý máme k dispozícii, je vyčerpaný. Um. Ďakujeme, pani predsedajúca. Nevidím tu žiadne protirečenie v tejto e, rozprave. Práve naopak vidím, že všetci si uvedomujeme, že je potrebné e, dosiahnuť čo najrychlejšie riešenie e, tejto revízie a prechodu. Je však potrebné venovať sa tým otázkam, ktoré sú na stole. A preto si myslím, že by sme všetci mali mať na pamäti, keď pracujeme na tejto správe a chceme vyzvať aj tenevých spravodajcov, aby spolupracovali tak, aby sme našli skutočne riešenie, ktoré poskytne riešenie e, k tomuto vzájomnému čerpaniu výhod e, z tohto systému GSP a GSP+. A dúfam, že nájdeme riešenie aj pri týchto krajinách, ktoré sa ocitli vo veľmi nepríjemnej situácii, ako napríklad Pakistan. Ďakujem. Pani predsedajúca, vypadol mikrofón. Chiedo scusa, non avevo schiacciato. Chcem sa ospravedlniť. Ja som si dobre nezapla mikrofón. Všetkým vám ďakujem za vystúpenia. E, teraz sa končí naša debata a budeme mať naše rokovanie za zatvorenými dverami. Chcem poprosiť všetkých, ktorí nie sú členmi nášho výboru, aby opustili sálu Pripomínam, že tejto schôdze sa môžu zúčastniť len poslanci, členovia výboru, sekretariát, e, funkcionári politických skupín, e, asistenti e, členov výboru, právna služba a tematická služba zastupcovia tematických služieb. Iba tí môžu byť prítomní na tejto schôdzi. Všetkých ostatných prosím, aby našu sálu opustili. Dáme vám minútu času a začneme.